Takže toto je koniec našej práce. Ešte informácia z mojej strany. Dostala som zo strany EPP následovnej žiadnosti o menovanie do výborov a delegácií v parlamente. Vo výbore pre rozpočtovú kontrolu pani Petri Sarvama, vo výbore pre dopravu a cestovný ruch to isté a vo delegácii pre komis- výbor pre spoluprácu s so Ruskom Petri Sarvanej. Sú to nejaké návrhy? E, námietky? Nie, nie sú. Takže tým pádom sa tieto menovania eh, schválili.